pripomienky, tak táto zápisnica je považovaná za schválenú. A teraz e, najprv vystúpenie Európskej komisie k pracovnému programu na rok 2013. Pripomínam poslankyňam a poslancom, že e, tu nebude e, voľná rozprava k tomuto bodu a najprv dávam slovo podpredsedovi komisie pánovi Ševčovičovi. Nech sa páči, máte slovo. Much, uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Poslankyne a poslanci, je mi veľkým potešením, že môžem snemovne predstaviť pracovný program komisie na rok 2013, ktorý kolegium práve prijalo, kolegium, ktoré ešte zasadá. Je to kombinácia intenzívneho politického dialógu a úzkej spolupráce medzi komisiou a Európskym parlamentom. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu s konferenciou predsedov výborov. Myslím, že štruktúrny dialóg medzi výbormi bol lepší, hĺbší než minulý rok a rozpráva o správa eh, o stave únie, ako aj nedávna výmena názorov medzi komisiou a konferenciou predsedov výborov a konferenciou predsedov, to všetko boli zdroje informácií, ktoré prispeli k príprave pracovného programu komisie. Myslím, že do všetkých týchto diskusí bolo dosť jasné, že tento program sa musí zamerať na to, ako Euró- EÚ môže najlepšie prispieť k tomu, čo sú naše najurgentnejšie priority, obnovenie rastu a tvorba pracovných príležitostí. Rok 2013 bude rozhodujúci, aby sa Európa dokázala postaviť kríze, aby dokázala dosiahnuť inteligentný a inkluzívny rast. Nemáme nejaké jedno riešenie na všetkých a všetci musia prispieť všetky vrstvy spoločnosti. Aj úroveň EÚ sa musí zamyslieť nad tým, ako sa chopiť vedenia a aké opatrenia prijať aby eh, mohla eh, v roku 2014 pred voľbami predložiť voličom eh, dobré výsledky. Naše priority sú zosumarizované v siedmých kľúčových politických oblastiach. Jednak skutočná menová únia, Eh, ekonomická menová, hospodárska menová únia musí vychádzať z demokratickejšej únie. Po druhé, je to posilnenie konkurencie schopnosti eh, politikov pre jednotný trh a priemyselnou politikou. Po tretie, je tu vybudovanie plne integrovaných sietí v oblasti telekomunikácií, energetiky, dopravy, čo je predpokladom konkurencie schopnosti eh, pracovných príležitostí a rastu. Po štvrté, je tu rast pre pracovné príležitosti, podpora služieb zamestnanosti, podporovanie sociálnej inklúzie, vstupovanie na trh práce, špeciálne opatrenia pre mimoriadne zraniteľné skupiny, ako sú najmä mladí ľudia, ktorí sú e, pod obrovským tlakom nezamestnanosti. 5. Lepšie využiť e, zdroje. Ďalšou prioritou je väčšia bezpečnosť a istota pre všetkých občanov EÚ a v neposlednom rade posilnenie EÚ ako globálneho hráča, aby sa Eh, využil celý náš potenciál v obchodnej politike. V týchto 7 kľúčových oblastiach politiky si pracovný program jasne stanovuje dlhodobú víziu a ciele, zhrňuje to, čo chýba a vysvetľuje, ako komisia sa postaví tejto výzve. Vážené poslankyne a poslanci, v krátkosti by som chcel predstaviť niektoré z hlavných priorít. Podrobnosti vybudovania skutočnej hospodárskej menovej únie sú predmetom veľmi hlbokých úvah. Ako naznačila rozpráva dnes predpoludním, diskusie budú pokračovať a komisia e, v krátkom čase e, predloží plán, ktorý by mal byť prínosom k tejto rozprave. Ukáže sa, ako mať ambiciozný prístup k existujúcim um, metodám, aby e, sa dosiahol plný, využitie plného potenciálu. Zmodernizujú sa spôsoby, ako tvoríme verejné e, zdroje na euro, európske ako aj národnej úrovni. Komisia dnes zareagovala na požiadavku tých členských štátov, ktoré chcú postupovať rýchlejšie e, vo veci dane z finančných transakcií. Väčšie aj menšie České štáty sú odhodlané byť priekopníkmi, aby Ehm, každý vlastne niesol svoju časť eh, zodpovednosti. Ehm, potrebujeme, aby finančný sektor tiež prispel k rastu, k investíciám do reálnej ekonomiky. Napríklad eh, dobrý pokrok sa už dosiahol v prípade ratingových agentúr, eh, tak v Európskom parlamente, ako aj v Rade. V roku 2013 budeme riešiť tieňové bankovníctvo a budeme sa snažiť dať finančný sektor na také pevnejšie základy aby nedochádzalo napríklad k manipulácii úrokových sazieb, Ale nezačíname od nuly. Legislatíva, ktorú prijal parlament, už transformovala finančný sektor do značnej miery. Európsky semester už je etablovaný ako kľúčový pilier ekonomického riadenia, ale obnovenie dôvery občanov a trhov vyžaduje E, ďalšie spoločné úsilie. Stabilita je základom udržateľného rastu a pracovných miest. Konkurencieschopnosť a dôverno, dôveryhodnosť to sú hybné sily. Európska ekonomika môže pre, prežiť len so silným moderným priemyselným základom a musíme tu mať skutočne optimálnu platformu. Preto potrebujeme silný jednotný trh, musíme mm, e, prekonať legislatívne medzery, Ehm, musíme využiť mobilitu a musíme využiť koheznú politiku ako hybnú silu reforiem, nie len e, zábezpek. Videli ste myšlienky, ktoré predložila komisia vo, svoj vo, v tom zákone o e, priemyselných vlakových lodiach a e, malých a stredných podnikoch. Samozrejme, tieto opatrovania treba ďalej rozpracovať, schvalovať a implementovať do roku 2020. E, balík o viacročnom finančnom rámci je naozaj kľúčový, pretože to je možnosť e, inteligentných investícií, ktoré európska ekonomika potrebuje a budeme potrebovať venovať veľa úsilia a pozornosti finalizácii sektorálnych nástrojov a programovaniu o ďalšej generácie projektov. Na budúci rok to budú tiež e, iniciatívy v kľúčových oblastiach ako je prístup k financiám, najmä pre malé a stredné podniky, alebo pokiaľ ide o znižovanie nákladov e, v oblasti ako je DPH, takisto podpora sektorov ako je aeronautika, farmaceutika, farmaceutický priemysel a tak ďalej. Musíme tiež investorom dať dlhodobú istotu a víziu, pokiaľ ide o spoločnosť, ktorej fungujú. Modernizovať e, infraštruktúru v sektore IKT, energetike a e, doprave, to je kľúčové. Takisto sa treba znovu pozrieť na e, legislatívu vtýkajúcu sa napríklad vzdušného priestoru. A musí to byť rámec aj pre energetickú a klimatickú politiku do roku 2030. Aby sme budovali našu budúcnosť, musíme staviť na mládež. To je kríza v kríze. Ľudská tragédia, hospodárska strata e, toho, že vlastne necháme na okraj spoločnosti celú generáciu, to je niečo, čo si naša spoločnosť nemôže dovoliť a aj keď mnohé z problémov sú národné, Európa môže robiť veľa, ako investovať do svojich ľudí, zvýšiť mobilitu, cezhraničnú mobilitu, môže sa zamerať na vzdelávanie, budovanie e, dobrých a správnych zručností. Európsky semester sa ukazuje byť kľúčovým nástrojom na stimulovanie tvorby pracovných miest a na dosávanie skutočne európskeho pracovného trhu. Um, budú tu praktické opatrenia navrhnuté, ako môžu napríklad spolupracovať jednotlivé služby zamestnanosti a samozrejme na december tohto roku ešte pria, pripravujeme balík zamestnanosti so špeciálne záruko pre mladých, čo bude tiež prioritou v tomto parlamente. E, vážené poslankyne a poslanci, sme spoločenstvom hodnot a keď sa naša e, pozornosť sústredí na ekonomiku, nesmieme strácať z pohľadu aj našu slobodu a prosperitu. Aby sme rástli a tvorili pracovné miesta, musíme naďalej zachovať slobody našich občanov. EÚ musí tiež chrániť svojich občanov tým, že sa prispôsobí novým hrozbám a výzvam. Na budúci rok plánujeme konkrétne e, opatrenie na boj proti obchodovaniu e, alebo pašovaniu zbraní a ďalší potom tu je Európsky prokurátor. A to všetko, aby sa zabezpečilo, že občania a spoločnosti budú môcť e, vykonávať svoje práva v absolútnej správnej istote. E, chceme brániť európske hodnoty a to aj v zahraničnom e, kontexte dokáže veľa zmeniť. Možno dohoda s partnermi ako je Japonsko a Spojené štáty e, by mala veľký dopad. V Európe musíme naďalej ukazovať sa ako veľmi pozitívna hybná sila. Myslím, že to bolo správne Eh, vyzvinuté aj eh, pre Nobelovú cenu. A v neposlednom rade je tu humanitárna pomoc pre tých najnudznejších a my naďalej budeme eh, takým prístavom mieru a rozvoja v tomto regióne na svete. Bude tu nová generácia programov, a to bude kľúčovým prínosom k našej budúcnosti. Pani predsedajúca, poslankyňa, poslanci, toto sú naozaj kľúčové roky pre Európu. Tie kroky, ktoré príjmeme v nasledajúcich troch rokoch, rozhodnú o našej budúcnosti preto musíme maximálne využiť toto legislatívne obdobie, aby sa uzatvorili všetky legislatívne návrhy do roku 2014. Komisia sa teší na úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom a členskými štátmi, aby sme od programovania prešli k pokroku a aby sme spoločne vykročili k silnejšej, prosperujúcejšej a spravodajšej Európe. Ďakujem pekne. Θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ďakujeme pánovi Ševčovičovi. Teraz k rečníkom za politické skupiny. Najskôr zostane e, slovo pán Zaja na 5 minút za Európsku e, stranu. Vážená pani predsednička, predtým ako e, predniesiem svoj príspevok, dovolte mi, aby som sa v mene Európskej ľudovej strany Eh, aby som si pripomenul eh, revolúciu a občanskú vojnu v 59. roku. Presne dnešný deň sa začala eh, táto revolúcia a presne tento deň začala vláda útoky proti vlastnému obyvateľstvu Pani predsedajúca, pracovný program Komisie na rok 2013 je kľúčovým strategickým programovým dokumentom. Náš parlament v rôznych výboroch a ako aj v pléne sa tým relatívne podrobne zaoberal. Nevideli sme ešte ten nový text, takže teraz sa dozvedáme len z vystúpenia podpredsedu komisie, o čom to bude, ale chcel by som privítať ochotu e, vyjadrenú za komisiu, prediskutovať niektoré tie prvky, ktoré sme tu pred mesiacom v parlamente nadniesli, e, ktoré boli aj v našom uznesení v septembri zapracované. Samozrejme, v čase krízy musíme si viac uvedomovať e, aj programovanie, ale komisia a parlament musia byť flexibilné a musia rýchlo reagovať na ťažkú situáciu. Chcel by som vymenovať niekoľké body, ktoré naša skupina EPP berie ako podmienky pre podporu komis- pro- pracovného programu komisie. Samozrejme, podporujeme a obhajujeme, e, keď komisia e, e, vykonáva svoju úlohu pri hájení komunitárnej metódy. Chceme, aby sa lepšie využívali delegované právne akty, a to je e, rozdiel, ktorý prináša Lisabonská zmluva a máme tam teda našu kontrolnú úlohu nad prácou komisie a nad prácou ďalších inštitúcií EÚ. Takisto podporujeme komisiu, keď e, e, bude pripravená znižovať e, legislatívnu záťaž alebo v oblastiach, ktoré sú tknuté krízou. Nemali by sme deregulovať len tak všetko. E, sú oblasti, kde kríza preukázala, že je potrebná regulácia, ale to regulatívne bremeno by sa malo znížiť. Takisto e, podporme komisiu, keď bude pripravená mm, zlepšiť reguláciu prosím som legislatívneho procesu Samozrejme, ak my tu aj v parlamente niečo urobíme, je to zbytočné, ak to v členských štátoch nebude efektívne a realizované. Podporujeme aj eh, teda globálne ambície eh, vo svete, aj v liniách toho, čo povedal predseda Barroso v septembri vo svojom prejave o stave únie my zodpovedáme za konanie EÚ a aj nekonanie, takže žiadame právom pridanú hodnotu a sme pripravení rýchlo reagovať na rôzne situácie, využijúc eh, zrýchlený postup alebo náliehavé postupy, ak je to dôležité pre občanov EÚ. Ale takisto zodpovedáme za kontrolovanie komisie a iných inštitúcií, pokiaľ ide o efektívne využitie e, peňazí daňových poplatníkov a chceli by sme podporiť líniu komisie v oblasti koheznej politiky. Spomínali ste nezamestnanosť mladých, to bola tiež súčasť našej diskusie, ale tiež možnosti a zamestnateľnosti starších e, ľudí a podpora mobility. Chcem tiež zdôrazniť, ako už zdôraznila aj podpredseda komisie, že je potrebné mať tu opatrenie na posilnenie európskeho priemyselného základu. To je dôležitý bod e, pre našu stranu. Plná implementácia jednotného trhu s záväzným harmonogramom je samozrejme tiež veľmi dôležitá. A na záver keď niečo robíme a program komisie by mal byť práve o tom, mal by to byť záväzný harmonogram, plán toho, ako budeme na budúci rok postupovať, ale e, určitá flexibilita a reaktívnosť tu musí byť, lebo naša flexibilita nekončí pri realizácii vopred navrhnutých e, schém, ale ide aj o reagovanie na rôzne udalosti, Eh, napríklad aj v kríze. Chcem teda v mene EPP podporiť pracovný program komisie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Vážený kolega Sajara, teraz za skupinu socialistov a demokratov by som chcela dať eh, slovo kolegovi Enrikemu Guerrero Salomovi. Ďakujem veľmi pekne, eh, vážená pani predsedajúca, pán podpredseda komisie. Ehm, v diskusii eh, dnes do obeda už pán Baroso povedal, že kríza zamestnanosti je eh, hlavnou výzvou, ktorú ak vyriešime, tak eh, budeme schopní vyriešiť aj problémy hospodárstva ako takého. No a táto ekonomika bude fungovať len pokiaľ bude spravodlivá a udržateľná. No a ďalej sa povedalo, že globálna konkurencieschopnosť Európy závisí od modelu spoločnosti, ktorú bude rozvíjať. A ja si myslím, že toto sú veľmi korektné slo slova, pretože medzi týmito slovami, slovami pána e, e, predsedu Bar- Barosu a e, my s nimi môžeme súhlasiť, ale <laughs> medzi jeho slovami a pracovným programom komisie je obrovská priepasť. No a treba povedať aj to, že program komisie na rok 2012 nebol naplnený. Nebola naplnená časť týkajúca sa práv zamestnancov, zdravia, E, slobody pohybu pracovníkov a zamestnancov. Na toto všetko ovplyvňuje reálne európskych občanov a tak e, direktíva o smernice o tabaku a tabakových výrobkoch, ktorá čoskoro príde do tohto parlamentu, ako aj iné veci, jednoducho e, prichádzajú príliš neskoro. A <laughs> komisia teda na jednej strane nesplnila to, čo Eh, si na rok 2012 a v roku 2013 zase eh, triafa príliš vysoko. Je tu napríklad eh, nezamestnanosť mladých, sociálna exklúzia a ja neviem, kam sa podeli všetky tie prísľuby, ktoré boli vykonané v minulosti a ktoré, o ktorých sa dnes už nehovorí. Napríklad tá nezamestnanosť mladých je v niektorých krajinách vyššia ako 20, v niektorých dokonca ako 50 takže je potrebné v tejto oblasti E, vytvoriť stratégiu, ktorá bude lepšie koordinovaná a ktorá bude, dá sa povedať, agresívnejšia. No a jedným e, problémom tohto pracovného programu je aj absencia e, sociálnych tém a tém týkajúcich sa zamestnancov. No a my by sme chceli, aby v rámci ochrany zamestnancov boli koordinované stratégie tak, aby boli životy, súkromné životy občanov koordinované, nejako zosúladené s ich pracovnými povinnosťami, aby mali čas na obe tieto stránky. No a stratégia, ktorá nefunguje e, a e, ktorá bola navyše zamietnutá, tá tu už bola, teraz treba niečo nové. No a e, ďalej nám skúsenosti ukazujú, že menová únia bez hospodárskej a sociálnej únie nie je udržateľná. A e, práve toto je dôvod, e, pre ktorý žiadame, ako už bolo povedané, vážený pán podpredseda, aby e, sociálne vládnutie v širšom rozsahu bolo za, zaradené do európskeho semestra, aby sme skrátka európsky semester poňali inkluzívnejšie, teda aby tam, bola soci, aby tam bol sociálny rozmer a aby sociálny rozmer bol, za, bol zaradený aj do stratégie Európa 2020. Hospodárska menová únia nie je cieľom, je to len nástroj, ako zlepšiť život občanov. Na toto nesmieme zabúdať a e, to sa týka aj e, občanov mladých, takže je treba lepšie chrániť ich sociálne práva a napríklad práva v rámci zamestnania. Preto by sme chceli e, podporiť komisiu v tom, aby ďalej uplatňovala komunitárnu metódu a bránila napríklad reformám, ktoré by mohli ohroziť práva alebo výsady Európskeho parlamentu v tomto procese a ďalej um, a si myslíme, že je potrebné bojovať za tých občanov, ktorí sa v Európe prepadajú pod hranicu chudoby a um, aj parlamenty, aj vlády členských štátov, aj e, národné administratívy sa musia zapojiť do tohto boja vy to môžete koordinovať. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Gerero Salom. A teraz e, za Aliancu liberálov demokratov, pán Andrew Duff. Vážený pán podpredseda komisie, pán Barroso hovoril o e, publikovaní plánu, toho blueprintu a hovoril aj o akýchsi základných tehličkách, základoch tej e, hospodárskej menovej únie v Európe a mne nebolo celkom jasné, či by takéto stavebné bloky zahrňali aj návrh nejakého e, redemčného fondu ale bol by som rád, keby pán komisár Ševčovič objasnil túto otázku. Bolo by totiž veľmi problematické pre parlament, aby e, schválil ten tzv. two-pack, ten dvojitý balíček, e, bez um, takéhoto uh, fondu na spätný nákup alebo redemčného fondu. A keďže nám zmizol zo scény bývalý, teraz už bývalý komisár Dali, chcem sa spýtať, e, aký osud postihne smernicu o tabakových produktoch, na ktorej v podstate stroskotal. Toto je pre parlament téma, ktorej chce venovať veľký záujem a veľa energie. A ja viem, že Pán Ševčovič teraz e, prevzal toto portfólio komisára Dalího a pravdepodobne nám budete vedieť povedať, e, čo v tejto veci sa bude robiť. A po tretie je iste skvelé, že plánujeme novú legislatívu v oblasti jednotného trhu, ale treba si uvedomiť aj to, aj to že ten súčasný balík Eh, jednotného trhu zatiaľ nie je ukončený. Smernica o službách, ktorá je kľúčovým prvkom tohto balíka, zatiaľ nebola transponovaná v niektorých členských štátoch do legislatívy. Neuplatňuje sa dostatočne. Takisto smernica o patentoch nie je eh, implementovaná dostatočne. A skupina ALDE by eh, chcela zdôrazniť význam e, dokončenia tých súčasných programov a implementovania zákonov alebo legislatívy, ktorú už máme schválenú a ktorá by mala platiť predtým, než sa budeme môcť e, pozrieť na situáciu, zhodnotiť ju a predtým, než sa môžeme budeme môcť vydať na tie slnečné e, lúky, pastviny, ktoré predstavuje jednotný trh. Ďakujem veľmi pekne, pán Dav, pani Rivasi za zelených. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, a kolegovia. My sa tento týždeň vyjadrujeme napríklad e, aj k absolutorium na e, európske agentúry, ktoré eh, boli obvinené z nejakého nesprávneho manažmentu fondov. A my chceme, aby eh, naozaj inštitúcie boli exemplárne, aby tam nebol konflikt záujmov, eh, reputácia možno nie je práve najlepšia, ale ja tu vystupujem za Eh, zelených ale a mnohých ďalších europoslancov a europoslankyne, aby som eh, sa eh, teda vyjadrila k demisii Johna Dalyho, teda k tej smernici o tabaku. Toto je teda niečo, čo ma veľmi zaskočilo Eh, je tam nejaká predpokladaná korupcia, my máme právo na to, aby sme poznali eh, podrobnosti. Samozrejme, komisár nemôže byť nad zákonom a, ne, a musí sa chovať ako každý iný občan, ale mám pocit, že John, Johnovi Dali mu je upriané pria, eh, právo na prezumciu neviny Viaceré otázky tu ešte vyvstávajú a ja by som chcela, aby komisia nás mohla trošku informovať o tejto záležitosti. Čo mo- teda aký mal následok? Nedá sa vlastne podozrievať, že to je len nejaká aféra, aby sa ohrozila táto smernica o tabakových výrobkoch. Ja sa pýtam, pán komisár, či by ste mohli dať upresnenie k tejto mimoriadnej situácii a vyzývam aj OLAF, aby nám čo najskôr podal svoju správu. Čítala som aj list od pána Barosu, kde sa hovorilo, že smernica o tabakových výrobkoch nebude odkladaná, ale chceli by sme vedieť, aký teda bude harmonogram. E, tá smernica je pripravená a chcem, aby teda komisia urobila všetko preto, aby sa táto veľmi očakávaná smernica zrealizovala. Kým čakáme, že sa ujme úradu pán Borg, čakáme, e, že naozaj e, sa čo najrychlejšie zrealizuje táto smernica, aby sa to neodkladalo na nejaké ďalšie legislatívne obdobie, kto by z toho získal iba tabaková lobby. Ďakujem pani Rybazi. A teraz v mene ECR Malcolm Harbour. Dve minúty. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mene mojej skupiny a jedného z tých, ktorí sa podielali na, na tvorbe tohto pracovného programu, by som chcel privítať iniciatívy, ktoré nám boli predložené. Ja nemyslím, že je medzi nimi niečo, čo by sme vyslovene nečakali, ale chcel by som povedať jednu všeobecnú vec k prezentácii týchto bodov. Mm, ja to teraz adresujem pánovi Ševčovičovi. Toto nie je ani tak pracovný program, je to skôr zoznam nových iniciatív. A ako už povedali moji kolegovia, pri nových iniciatívach je dôležité, aby neprestali činnosti na prebiehajúcich projektoch, teda projektoch, ktoré boli rozbehnuté v roku 2012, ešte neboli ukončené a tieto jednoducho musia pokračovať. A takisto veľmi dôležitou súčasťou e, prác, a to e, tiež povedali aj ostatní kolegovia, je implementácia a vynúcovanie plnenia existujúcej legislatívy, teda napríklad v oblasti, ktorá je mne najviac známa, Eh, na budúci rok eh, dosiahneme eh, veľký cieľ a mm, ide teda o smernicu o verejnom obstarávaní a pôjde o to, aby tá smernica sa následne transponovala v členských štátoch, aby ju aj uplatňovali No ja by som vám, pán Ševčovič, chcel povedať, že v budúcnosti ten váš pracovný program by mal byť celým pracovným programom. Teda e, nechcem, aby ste nám hovorili o nových iniciatívach, ale aj o veciach, ktoré budete robiť a v ktorých budete pokračovať z minulosti, lebo toto je vaša úloha v komisii a my jednoducho chceme vedieť, čo robíte, čo budete robiť a Kolega Andrew Duff spomenul smernicu o službách. Môj výbor na ne pracuje a pracoval veľmi aktívne. A je tu jedno, jednoducho to absentuje jedna vec, ktorá sa tohto týka znova. Máme tu váš e, zoznam alebo vašu predstavu o návrhoch zjednodušenej legislatívy, ale e, ja by som chcel pripomenúť, že v pracovnom programe a mm, vy ste sa k tomu aj vyjadrili, my sme požiadali komisiu, aby e, zvýšila kvalitu navrhovanej legislatívy a aby e, vyšla v ústrety aj výhradám, ktoré máme my ohľadom fungovania postupov. A o tom tu vôbec nič nie je, ani slovko. My vieme, že generálny sekretár komisie pracuje na prepracovaní tohto postupu, ale to sa tu tiež nespomína. Takže ja vás poprosím, aby ste e, sa urobili na budúce lepšie, aby ste nám e, poslali pracovný program, ktorý bude obsahovať určitú kontinuitu, implementáciu, e, vynúcovanie. Pán, pán Ševčovič, ja nechcem byť nejaký, ja nechcem nikomu straniť, ale skutočne nepotrebujeme počuť len o nových iniciatívach. Chceme vedieť, čo komisia naozaj bude robiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Harbour, hovorí, hovorí pani predsedajúca. Teraz pani Anderson za e, Európsku zjednotenú lavicu. Ja si myslím, že v pracovnom programe komisie je veľa zaujímavého, ale najkomplikovanejšie sú tie detaily a nás by zaujímali práve tie detaily a to e, osobitne v oblasti tej politiky 7 bodov. A hm, hoci isté návrhy, alebo teda niektoré návrhy, ktoré môžu priniesť eh, pozitívne výsledky pre občanov Európy, sa stretnú s veľkou a pozitívnou odozvou z parlamentu, je treba um, vypracovať aj radikálne nový prístup v niektorých oblastiach, lebo ste nespomenuli nič o smernici o tabakových produktoch. Tá už je na programe pomerne dlho a ten pracovný program komisie by mal eh, reagovať na potreby ľudí, potreby občanov. Pokiaľ ide o E, úsporné opatrenia, tak tie napríklad zasahujú ženy a deti najviac. E, chudoba sa zvýšila v dôsledku e, opatrení zameraných na úsporu rozpočtových prostriedkov najviac práve v týchto dvoch oblastiach, teda v týchto dvoch, medzi týmito dvomi skupinami. Tam dochádza k zvyšovaniu nezamestnanosti disproporcionálne oproti ostatným skupinám spoločnosti. A keď už hovorím o nezamestnanosti, toto je jedna veľmi dôležitá oblasť. Takže ja si myslím, že e, táto politika úspor tá vedie najmä k tomu, že teraz máme v Európe e, mnoho miliónov nezamestnaných a e, ten pracovný program sa vôbec nevenuje tomuto problému. My asi nechceme dosiahnuť úroveň tretieho sveta v oblasti zamestnanosti a sociálnych výsad tým, že budeme znižovať e, mzdy a tým, že budeme šetriť vo verejnom sektore a nalievať miliardy eur do bank, nezachránime tých nezamestnaných, ktorí v súčasnosti sedia doma a nevedia, čo by robili. Takže ja by som chcela pripomenúť e, <laughs> to, čo povedal pán Baroso. E, je treba dať myšlienkam tvar a ja si myslím, že by sme to mali uplatniť aj na vás, pán podpredseda. Je jednoducho treba priznať, že tieto veľmi vážne úsporné opatrenia ľuďom škodia a to sa týka v podstate nie len parlament, komisie, ale aj parlamentu a rady. Ďakujem veľmi pekne, pani Anderson, ďakujem za to, že ste boli, myslím, jediná, kto dodržal svoj ročnícky čas. Teraz by dostal slovo pán e, Čimanský za EFD. Pani, pani, pani predsednička, v minulom roku Európska komisia chcela pokračovať medzi iným aj balík energeticko-klimatický a rok 2013 to je takisto prechod na tretiu etapu systému um, v obchodu s emisiami a komisia má čoraz väčšie práva do ingerencie v, v štátnych politikách. Ani parlament, ani európske, ani členské štáty by, sa, eh, by s ním mali súhlasiť, pretože pokiaľ by sme sa chceli venovať emisiám CO2 a obchodu s ním, to je len jeden z príkladov, ktorý by mohli mať zadopad ešte väčšie ohrozenie uh, domácich ekonomik, ako je napríklad Polsko, e, kde sa e, rozpočet opiera aj príjem z tejto oblasti. Musím ešte raz povedať, že e, množstvo mojich rodákov, ktorí boli registrovaní ako jedna z prvých iniciatív obyvateľov s cieľom a ktorí e, sa snažili, ktoré sa snažili um, zabraniť škodlivé iniciatíve. My túto iniciatívu podporujeme a odporúčame ju podporiť aj všetkým členským štátom. Komisia uh, musí byť uh, poplatná obyvateľom. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Teraz nezaradený. Priority komisie sú zamerané na uh vyššiu integráciu a ani nie tak na opatrenia, ktoré vyriešia reálne ekonomické problémy, ktorým čelí populácia Európy. A ja chápem, že máme istú recesiu, je tu nezamestnanosť a nedostatočná zamestnanosť a je tu snaha e, šetriť na všetkých miestach a ja sa domnievam, že tento program úspor skôr e, bude prispievať k nezamestnanosti a nebude ju riešiť, nebude ju znižovať. Európa, ktorá má spoločné vonkajšie hodnoty, ale zároveň je, e, je skutočne príliš preceňovaná alebo nadhodnotená pre potreby krajín z juhu. E, druhý, druhá vec, ktorú komisia chce robiť, chce využívať zdroje Európskej únie na zvyšovanie e, konkurencie schopnosti, ale ľudia, ale teda krajiny, ktoré si nemôžu dovoliť alebo nedokážu devalovať meny, jednoducho ťažko budú bojovať za vyššiu konkurencieschopnosť. Európske výrobcovia musia konkurovať Eh, ekonomikám, kde sa kradnú eh, patenty, kde eh, sa málo platí mm, zamestnancom a to sa jednoducho nedá. Ďakujem veľmi pekne, pán Bronz. A teraz pán Ševčovič, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, aby som sa pokúsil odpovedať a zareagovať na to, čo bolo spomenuté a to, čo sa objavovalo najčastejšie vo vyjadraniach vážených poslankyň a poslancov. Pracovný program komisie a text tohto pracovného programu k tomuto musím povedať, že e, mi je veľmi ľúto, pretože text som e, že text som vám nevedel poskytnúť, pretože bol schválený naozaj len pred hodinou a pol a ja som chcel čo najskôr po schválení ho e, prezentovať tu pred vami. Ale teraz, keď tento text bol schválený, tak veľmi, veľmi skoro ho dostanete, teda pred, predpokladám, že v priebehu dneška. Pokiaľ ide o vzťah medzi delegovanými a implementačnými aktmi, tak E, Pán Sajer hovoril o tom, že si treba vyjasniť definíciu, ako sa budú tieto jednotlivé akty používať a ja s ním súhlasím, pretože e, my, keď budeme e, navrhovať e, delegované, respektíve vykonávacie akty, tak na to potrebujeme stanoviť, akú politiku budeme uplatňovať v každej oblasti. A toto je téma, o ktorej sme hovorili na konferencii predsedov, na, o ktorej sme hovorili v podstate na rôznych fórach a došli sme k tomu, že je potrebné lepšie koordinovať legislatívny proces a o mnoho e, skoršej fáze procesu sa rozhodnúť, pretože sa stáva veľmi často, že otázka toho, či pôjde delegovaný e, alebo vykonávací akt, e, sa stane akýmsi vyjednávacím bodom alebo držia sa toho, každá strana sa drží svojho a je to už veľmi blízko koncu toho legislatívneho procesu, čo nie je veľmi produktívne. My sme v legislatívnom procese takéto boje zažili a takisto sa stáva, že sa ku koncu zistí, že nebol zvolený vhodný legislatívny nástroj. Takže odpovedou je koordinovať svoje činnosti v ranej fáze legislatívneho procesu a, a e, nedržať sa svojho na konci, ale pristúpiť k um, k kompromisu. Pokiaľ ide o administratívne bremeno, tam s vami plne súhlasíme. Treba ho znižovať. Komisia navrhla a bude navrhovať e, plány na zníženie administratívneho bremena o viac ako 31 A teraz naša spoločná úloha je, a to komisia bude brať veľmi vážne, e, je zistiť, ako možno naplniť tieto možnosti. My intenzívne spolupracujeme s členskými štátmi, ale nie vždy sa tie zjednodušenia, ktoré sme povedzme vykonali na európskej úrovni, pretavia aj do vnútroštátnej úrovne. Teda my spolupracujeme s členskými štátmi na tom, aby dochádzalo k reálnemu znižovaniu administratívnej záťaže aj na ich úrovni. Súhlasím s pánom Harborom ďalej v tom, že existuje stále priestor na zlepšovanie, pokiaľ ide o hodnotenia dopadov. My už tie dopadové hodnotenia robíme nejakú e, tú chvíľu a ja si myslím, že e, k pozmeňovacím návrhom, ktoré parlament navrhuje, vypracúva je možné eh, vypracovať tie, tie dopadové hodnotenia lepšie a takisto z našej strany je priestor na zlepšenie. Pokiaľ ide o našu efektívnosť, v roku 2012 eh, navrhujeme, sme navrhli 16 hlavných iniciatív, eh, splnených bolo 8, ale zatiaľ nie je koniec roka, takže predpokladám, že dosiahneme tradične vysokú mieru naplňania našich programov. Ja som overil čísla a v rokoch 2010 až 2011 sme splnili viac ako 90 toho nášho programu. Možno tie čísla budú trocha iné tento rok, ale nechajme to na expertov, ktorí e, e, zjednotia e, ten základ, aby sme vychádzali z tých istých čísel. Pokiaľ ide o krízu zamestnanosti, um, Enrique sa týmto zaoberal. Áno, ja si myslím, že by to mala byť absolútna priorita pre budúci rok a ako ste mohli vyrozumieť aj z toho programu, ktorý som predostrel, bude to tak, bude to prioritou a e, to najmä nezamestnanosť mladých a um, chceli by sme navrhnúť určitú záruku zamestnanosti mladých, e, teda takýto nový systém a prostredníctvo akčných tímov by sme chceli uh, v tých štátoch, kde je najvyššia nezamestnanosť mladých, hľadať konkrétne rýchle riešenia. Pôjde o, um, tiež o možnosť v podstate rýchle realokácie prostriedkov, um, my sme už vytvorili eh, viac ako 400 tisíc pracovných miest pre mladých eh, priamo z prostriedkov Európskej únie, ale no, toto je vec, ktorá sa bude eh, prerokovať aj v rámci viacročného finančného plánu. Je tu totiž jedna línia, ktorá sa opakuje, ktorá sa opakuje vo všetkom, čo poviem. Um, tých 25 európskych prostriedkov v rámci nasledovného finančného výhľadu by malo ísť pre Európsky sociálny fond. Komisia veľmi jasne túto vec deklaruje. My hovoríme, že akékoľvek zníženie tohto percenta je pre nás nepriateľ. Dúfame, že budeme schopní presvedčiť členské štáty, pretože aj pre mňa je to eh, reflektovanie toho, že vytvárame európsku, alebo teda, že využívame európske prostriedky, európsku podporu na vytváranie pracovných miest, eh, na vytváranie podmienok pre zamestnanosť mladých, ale aj starších ehm, a povedzme získavanie patričnej kvalifikácie. No a potom tu je ešte vec, ktorú spomenulo niekoľko rečníkov, týka sa to situácie okolo bývalého kolegu pána Dalího a e, smernica o tabakových výrobkoch. Pokiaľ ide o rezignáciu pána komisára Dalího, tam bolo jasné, že po vyšetrovaní OLAFu a diskusii na základe, alebo teda o správe OLAFu medzi predsedom komisie a komisárom sa ukázalo ako jednoznačné, že pozícia pána komisára Dalího bola neudržateľná, najmä sladom k reputácii komisie. A preto e, ten proces e, menovania nového komisára už začal, to iste viete, a predpokladám, že teda aspoň na základe mojich úvodných kontaktov a rozhovorov tu, tu v parlamente, že sa nám podarí do niekoľkých mesiacov e, rozbehnúť rokovanie o novom komisárovi a že nový komisár sa čoskoro ujme svojej práce. Každopádne v nasledujúcich e, týždňoch e, sa budeme kontaktovať s predsedom výboru Envy. Pán Harbour vás bude informovať a e, všetky, všetky zasadnutia, ktoré boli naplánované, trialóg a rokovanie o legislatíve budú pokračovať. Pre, pre smernicu o tabakových výrobkoch je významné to, že táto smernica a tento parlament, ktorý bude ďalej pracovať na tej smernici, táto smernica jednoducho musí byť dotiahnutá do konca. My totiž Chceme predložiť dobrý návrh, ktorý bude, e, dúfame, základom pre, e, pre dobré výsledky už v prvom čítaní. No a otázka teda je, ehm, ako zabezpečiť, že ten proces bude pokračovať cez trialógy od začiatku až do konca. A mňa e, celkom potešil ten úvodný harmonogram ehm, menovania nového komisára, v tomto ohľade. Myslím si, že je to celkom, je to, je to celkom zvládnutelné a e, smernicu o tabakových výrokoch tomuto parlamentu predložíme na čas. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje e, pani predsedajúca, pán e, podpredseda Ševčovič. Rozpravu k pro, pracovnému programu Komisie na rok 2012 sme uzavreli a môžeme prejsť na nasledujúci bod na našom programe, ktorým je odporúčanie Vitala Moreiru k protokolu